Chcem oznámiť, že predseda parlamentu dostal od e, politickej skupiny EPP návrh na menovanie e, pána Francisa Samita Dimeča e, za na delegácie s krajinami Magrebu a s Úniou e, arabského Magrebu. E, je niekto proti? Nie, takže e, menovanie je.